preto som e, hlasovala proti. Veronika Meč, Me, Vrečonová. Nie je tu pani Vrečonová. tým uzatváram e, vysvetľovanie hlasovania e, na tému ECB. Poslednou témou, poslednou správou, ku ktorej budú vysvetľovania hlasovania, je to návrh uznesenia nelegálny obchod s, s Eh, s, mm, so spoločenskými zvieratami v EÚ. Pán Keleher, ja žiadam, aby komisia okamžite prijala opatrenia eh, eh, týkajúce sa nelegálneho obchodu s mačkami a psami. Vieme, že je veľa chovateľských, nelegálnych chovateľských staníc po celej EÚ. Sú zvieratá, ktoré sú celý svoj život v klietkách a slúžia len jednému cieľu, aby produkovali mačiatka a E, psíčata. A a to sa deje v 21. storočí. Takéto obchod, e, také, takéto e, tachovateľské stanici musia byť regulované. Je tu veľký kriminálny prvok pri pri tom chove a obchode zvierat. Má to implikácie na spoločnosť, ale predovšetkým je to otázka dobrých životných zvierat, E, životných podmienok zvierat a e, takisto je to aj problém týrania zvierat a je dôležité, aby boli uplatnené určité štandardy v týchto chovateľských staniciach. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pani Dali e, je mi obrovským potešením môcť podporiť tento návrh uznesenia a vítam túto iniciatívu, ktorá sa zaoberá nelegálnym nelegálnym obchodom so spoločenskými e, zvieratami. E, je to veľký biznis aj v Írsku a konečne boli viaceré kľúčové postavy, e, postavené pred súd za, za zisky, ktoré z tohto nelegálneho obchodu majú. Toto skutočne E, si získalo ocenenie aj zo strany írskych občanov. Domnievam sa, že táto, e, toto, e, tento návrh bol posilnený pozmeňovacími návrhmi, ktoré sa týkajú predovšetkým povinnosti registrácie a zároveň aj apel na členské štáty, štáty a komisiu, aby zakázali také e, praktiky obchodovania so zvieratami, e, ktoré e, porušujú všetky zásady dobrých životných podmienok zvierat. Ďakujem. A teraz pán Weimers. Máte slovo. Ďakujem pekne. Minulý rok mala Astrid, prišla do našej rodiny. Je to veľmi e, e, pekný e, kokr španiel malý. Bola importovaná do Belgická zo Slovenska, tak sme sa dozvedeli. A keď sme išli k veterinárovi na rutinnú prehliadku, bolo nám oznámené, že v, tej, v oblasti tohto plemena dochádza k systematickým podvodom. Jednoducho asi sú nejako uh, sfalšované rodné listy týchto zvierat. Tieto tieto psíčata sú oddelené od svojich matiek skôr než tých povinných 8 týždňov a preto takéto zviera si nesie celoživotnú traumu a vykazuje stresové správanie takisto aj nebolo zaočkované vtedy, keď malo byť. A e, je veľmi veľa aktérov, ktorí sa podielajú na tomto trestnom konaní. Preto ja som hlasoval za toto uznesenie, ktoré zabezpečí registráciu spoločenských zvierat. A verím, že zvieratá získajú lepší štát do života ako naša Astrid. A ďakujem veľmi pekne. A teraz máme pána Pospíšila. Nech sa páči, máte slovo. Som naozaj veľmi rád, pani predsednička, že viac ako 600 poslancov podporilo návrh uznesenia proti nelegálnemu transportu spoločenských zvierat po Európe. Je to veľmi signál od parlamentu, pretože parlament chce riešiť túto strašnú činnosť pašerakov a dúfam, že Európska komisia na základe tohto uznesenia pripraví jasné opatrenia, ktoré zabrania tomu, aby desiatky tisíc šteniat a mačiatok z východnej Európy bolo transportovaných eh, do západnej kraj Európskej únie a je dobré, že toto uznesenie má takú podporu. Vyzývam komisiu, aby prestala konečne zľahčovať túto tému a naozaj začala venovať pozornosť tejto téme. Nijaká členská krajina nemôže túto otázku vyriešiť sama. Je to obrovský problém a ďakujem navrhovateľom, že prišli s týmto návrhom. Ďakujem veľmi pekne a teraz má slovo Stanislav Polčak. Ďakujem, pani predsednička. Ja ako spoluspravodajca a navrhovateľ samozrejme podporil tento návrh a som veľmi rád, že iba traje naši kolegovia boli proti. Tento návrh našiel prierezovú podporu. Musím súhlasiť s tým, že toto nemôže e, členský štát riešiť izolovanie. Toto naozaj, toto nelegálne správanie, tento výnosný biznis pre skupinu pašerokov musí riešiť Európska komisia spolu s členskými štátmi. Ten cezhraničný prvok je jednoznačný. Zvieratá trpia, spotrebitelia sú oklamávaní, dochádza k nekalej hospodárskej súťaži, je narušovaný vnútorný trh. Toto sú všetko prvky, ktoré naozaj volajú po akcii hlavne zo strany Európskej komisie. Bol som včera trošku sklamaný vystúpením pani komisárky. Pevne verím, že komisia si uvedomí, koľko niekoľko eh, stá tisícov spotrebiteľov a miliónov rodín je oklamaných a dúfam, že eh, komisia, a pevne verím, že komisia bude konať. Ďakujem veľmi pekne. A teraz v mene GUE, pán Bompár. Ďakujem, pani predsednička, vážení kolegovia. Eh, obchod, nelegálny obchod so zvieratami ohrozuje Európu. Eh, vyzerá to, ako keby sme boli v treťom svete hneď po nelegálnom obchode so zbraniami. Eh, môžete si nájsť inzeráty online, na, takisto aj na sociálnych sieťach a <clears throat> situácia je každým dňom horšia podľa uh, istého prieskumu 2000 mačiatok a e, psíčkov sa uh, predávajú denne. A uh, sú tu organizované skupiny, koná sa to strašným spôsobom, po, využívajú sa samičky, ktoré sú oplodňované umelým spôsobom. Títo psíčkovia a mačičky nie sú očkovaní a musia byť transportovaní cez Európu a takým spôsobom jednoducho niektorí neprežijú. Preto potrebujeme povinnú identifikáciu a harmonizáciu proti nelegálnym predajcom. A čakáme, že takéto praktiky budú zakázané. Prečo som, preto som hlasoval pre toto uznanie, uznesenie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A posledným Rečníkom je Botoš, mene Riňo. Ďakujem, pani predsednička. Bolo mi potešenie pred dvoma týždňami zorganizovať e, diskusiu v mojom rovnom meste Arad v Rumunsku na túto tému. Som naozaj rád, že naši najlepší priatelia sú v centre pozornosti Európskej únie a že sme o tom dnes hlasovali. Je už najvyšší čas, aby sme zastavili toto nelegálne obchodovanie blaho zvierat musí byť stredobodom našej pozornosti a radosť, ktorú nám prinášajú, je pre nás dôležitá nielen finančný prínos. Sú súčasťou rodiny, nie sú to predmety, ktoré sa dajú kupovať kvôli tomu zohrávajú veľkú úlohu v našich životoch a preto musíme pre nich urobiť o mnoho viac. Nemôžeme skončiť tým, že e, budeme iba regulovať tento obchod. Mnohé mačky a psy sú opustené, e, keď ich e, ľudia už nechcú. Je to smutná realita a každý, kto sa zaoberá opustenými zvieratami, vám môže povedať, aké sú smutné detaily byť takýmto opusteným zvieraťom. Aj toto treba regulovať. Čo urobíme tými e, sami, ktoré majiteľia už nechcú. Čo urobíme s mačatami, ktoré e, majiteľia vyhadzujú po cestách, nenachádzajú sa na e, trhu? Európska legislatíva sa musí nimi tiež zaoberať. Tieto nechcené šteniatá a mačatá si zaslúžia našu pozornosť. Musíme pre ne niečo urobiť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Botoš. nezákonné obchodovanie so spoločenskými zvieratami v EU a vysvetlenie a hlasovaní je teraz ukončené. Ďakujem vám všetkým za vaše príspevky. A teraz by som chcela odozdať slovo pánovi Lukmancovi, ktorý by chcel reagovať na Thierryho Marianyho ktorý by chcel reagovať na príspevok pána Lukmanca ku ktorému e, došlo pred hlasovaním. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som rád odpovedal Eh, na toto osobné spochybnenie hneď po tom, čo povedal pán Bucman. Ale ďakujem uh, za slovo, aj keď tu v podstate nikto nie je. Uh, rád by som sa ospravedlnil, uh, bolo to neobratné, nemotorné vyjadrenie, hlavne čo sa týka tých posledných mojich slov, môjho prejavu. Vy ste si mohli pozrieť to video. Ja som hovoril o logickom tlaku. Eh, ako vidíte, ja som ten text na konci eh, videa už nečítal, čiže eh, ja som chcel hovoriť o eliminácii teroristov a nahradil som to rebeli. Čiže toto nie je nejaká, nejaká nenávistná reč a um, už žiadni rebelové, žiadni vzbúrenci tam nie sú. Takže ja posledné slovo dávam správe OSN E, tam e, sa hovorí o najväčšom rezervoári e, teroristov. Takže naozaj sa chcem veľmi úprimne ospravedlniť. Ďakujem veľmi pekne, kolega. Zaznamenali sme vaše vyhlásenie. A táto časť rozpravy je uzavretá a opäť sa stretneme o 15.00. paní predsedající dobré popoludne kolegovia opäť začíname zápisnica zo včerajšieho zasadnutia je k dispozícii máte pripomienky ak nie tak zápisnicu schvaľujeme prvý bod na programe je sociálna Európa v digitálnom svete, tematická rozprava. Chcela by som povedať, že pri tejto rozprave nebudeme mať e, spontánnu rozpravu a nebudú sa akceptovať modré karty. A začíname pánom Ertugom na 4 minúty. Je to autor tejto správy. E, ďakujem veľmi pekne. E, v prvom rade vám ďakujem za túto príležitosť. Predpokladám, že digitálne technológie nám poskytujú obrovskú príležitosť a obrovské možnosti. Nikdy predtým nemali ľudia toľko príležitostí naučiť sa komunikovať, zúčastňovať alebo vytvárať. Žiaľ, mnohí Európania stále nemajú dostatočné digitálne zručnosti a porozumenie, aby plne využili príležitosti, ktoré prináša digitálna revolúcia. Včera sme oslávili Deň bezpečnejšieho internetu, ale v jeden deň v roku, to asi nestačí. Jeden deň nestačí na to, aby sme zdôraznili dôležitosť mediálnej kompetencie a bezpečnosti. Európske vzdelávacie systémy musia sa modernizovať v celej Európe aby sa zabránilo tejto digitálnej priepasti spoločnosti. Chcem sa poďakovať aj fínskemu predsedníctvu za to, že poskytlo občanom bezplatný prístup ku informáciám o umelej inteligencii, pretože umelá inteligencia môže mať obrovské prínosy e, pre ľudí. Zamestnanosť, kolegovia, a sociálne záležitosti musia držať krok s digitalizáciou nášho trhu práce. My potrebujeme sociálne zmluvy pre nový svet, e, vrátanie minimálnych miest potrebujeme posilniť kolektívne vyjednávania, potrebujeme mať aj právo odpojiť sa. Takisto potrebujeme vytvoriť spravodlivé pracovné podmienky pre pracujúcich, či už sú offline alebo online. A musíme sa takisto pozrieť aj na technologických e, obrov, pretože zneužívajú e, podmienky na trhu a e, treba vytvoriť rovnaké podmienky a dane e, treba platiť tam, kde e, vznikajú zisky. Nový právny rámec pre umelú inteligenciu je potrebné, treba aj zachovávať základné práva. Európska komisia priniesie bielu knihu o umelej inteligencii budúci týždeň. Táto kniha by sa mala venovať etickým aspektom umelej inteligencie, právnym zabezpekám a zárukám. A to, čo sa použije v rámci informačných technológií, musí byť bez zaujatosti a nesmie tu byť žiadna diskriminácia.